novej, noví komisári. No a zápisnicu včerajšieho zasadnutia a prijaté texty a ste dostali všetci k dispozícii. Má k tomu niekto nejaké pripomienky? Vidím, že nie a preto sú zápisnice prijaté.